vážení kolegovia, vážené kolegyne, vážená pani komisárka. Dovolte mi pokračovať v zasadnutí parlamentu. Dobré ráno vám všetkým. Prvý bod dnešného dňa je správa pani Arlene McCarthy ohľadňom upratňovania smernice o mediácii v jednotlivých členských štátoch. A zároveň hovoríme o eh, ratifikácii a uznávaní mediácie zo strany súdov. Pani spravodajkyňa, máte slovo, nech sa páči na 4 minúty. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Chápala som to tak, že budem mať 6 minút, ale pokúsim sa stihnúť to za 4. Chcem poďakovať svojim kolegom, ako aj e, zamestnancom nášho výboru za podporu mojej práce pri príprave tejto správy. Snažili sme sa overiť situáciu, ako 27 členských štátov uplatňuje e, zákon o mediácii z roku 2008 a jeho upravujúce usmernenia. Keď sme pripravovali túto legislatívu v roku 2008, neboli sme presvedčení o potrebe európskej smernice, ale som presvedčená, že po vypočutiach a konzultáciách, ktoré sme mali, máme tu jasný dôkaz toho, že potrebujeme celoeurópske smernice o mediácii. Dostávala som žiadosti o pomoc zo strany mojich e, voličov, ktorí napríklad sú zahrnutí pri cezhraničných sporoch ohľadom prístupu k deťom, rodinných e, záležitostí, bývania a samozrejme aj podnikateľských záležitostí, keď napríklad podniky naháňajú platby, ktoré im dlhujú zákazníci z iných členských štátov. E, choď ísť na súd je drahé. Veľmi veľa malých podnikov hovorí, že nepôjde na súdy v inom členskom štáte, ak dlžná suma bude menej ako 50 tisíc eur, pretože nakoniec zaplatia za súdny spor viac ako ako im je, ako je dlžná suma. Aká obrovská strata pre firmy v celej Európe. Príprava tohoto legislatívneho dokumentu dokázala, že mediácia je veľmi cenný nástroj pre spotrebiteľov a podniky. A správa pre voličov je, že musíme urobiť viac preto, aby sme podporovali benefity a propagovali benefity mediácie. Mali by sme lepšie trénovať mediátorov, mali by sme nájsť akýsi dobrovoľný kódex správania. A je to najlepší postup, pretože takéto úspešné postupy pri mediácii dokazujú, že v rámci Európy je 70% na úspešnosť v prípadoch mediácie Dokonca je to 80%, ak si strany dobrovoľne využijú možnosť mediácie. Ale napriek tomu len 1% sporných partnerov alebo zo sporných strán využíva možnosť mediácie. Súdne spory trvajú 331 až 400 dní a má to náklady v tisícoch eur, ktoré stoja alebo ktoré treba vynaložiť na dokončenie súdneho sporu. U nás e, to trvalo 333 e, dní a stalo to až priemerne 30 tisíc eur, pričom u nás by mediácia trvala len 87 dní a stalo by to len zhruba 9 tisíc eur. Jeden mediátor im povedal, že minulý rok medioval 115 sporov v Spojenom kráľovstve v rámci jedného týždňa sa mu podarilo ich vyriešiť a ďalších 30 bolo hraničných. Mediácia je preto veľmi efektívny a cenovo veľmi optimálny spôsob, ako, riešenie, ako riešiť spory. Dáva to väčšiu zodpovednosť sporným stranám a zároveň je to mimoriadne užitočné v rámci rodinných sporov, ktoré sa týkajú dohôd o deťoch, pretože to môže dramaticky skrátiť lehoty, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie dohody a to je dôležité pre ich blaho. Znižuje to stres, napätie a spory v v rodine. Aby som citovala ďalší veľmi presvedčivý prípad, spor ohľadom, ohľadom dedičstva ktorý zahrnal 4 milióny libier a 4 rôzne krajiny, Spojené kráľovstvo, Švajčiarsko a Francúzsko a Irsko, Bolo to vyriešené jedným mediátorom za jeden deň, ale skôr ako sa dostali k mediácii, tak 5 miliónov eur bolo vynaložených na právnikov a e, súdy v troch členských štátoch a trvalo by to ďalšie 3 roky, aby sa to vyriešilo na súde. Takže chcem vyzvať komisiu aj členské štáty, aby naďalej posilňovali a implementovali európsku legislatívu a zároveň aby spotrebiteľom a podnikom dali alternatívu voči cenovo nákladným súdnym sporom. Keď si uvedomíme, že aké je množstvo súdnych sporov v Európskej únii, rada by som využila túto príležitosť, aby som požiadala komisiu a členské štáty, aby viac využívali mediáciu, aby pomáhali našim e, voličom pri sporoch, najmä čo sa týka početných prípadov v Španielsku a na Cypre. Vytváranie mediácie, aby sme e, skrátili riešenie týchto sporov a zároveň zníženie nákladnosti týchto sporov lepší prístup občanov k spravodlivosti. Sme v zásade spokojní s prácou členských štátov pri implementácii tohoto zákona, hoci e, v príprave e, tohoto dokumentu len 17 členských štátov malo zakotvenú legislatívu a vítame, že pani komisárka Redingová začala konania proti 9 členským štátom, ktoré nekonali. Vieme, že niektoré členské štáty zašli ďalej, ako upravuje európska legislatíva, ale e, naša správa postavená na spätné spätnej väzbe od užívateľov a od priamých e, aktérov v teréne vytvorí lepší prístup pre prípravu európskej legislatívy, ktorá zlepší prístup k spravodlivosti. Ďakujem veľmi pekne pani spravodajkyňa McCarthy a teraz má slovo pani komisárka Redingová. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Rada by som poďakovala predovšetkým pani spravodajkyni, pretože ona predstavila veľmi komplexnú správu o čomsi, čo by sme mohli považovať za vynikajúcu alternatívu voči súdnym sporom. Určite dobre viete, že prístup k spravodlivosti je jedným zo základných pilierov európskeho, európskeho projektu, ale v prípade mediácie máme veľmi dôležitú alternatívu namiesto toho, aby sme išli na súdy pri cezhraničných sporoch a zároveň nám to pomôže dosiahnuť e, úspešné riešenie sporov na oboch stranách. Ako hovorila pani spravodajkynia veľmi správne, šetrí to čas, prostriedky a najmä to zbavuje e, najmä predovšetkým rodiny, ktoré sú v takýchto sporoch zaangažované ďalšej traumy. Pani McCarthy poskytla politickú analýzu ohľadom toho, ako členské štáty uplatnili ustanovenia tejto smernice súhlasím s pani spravodajkyňou v tom, že sa musíme zamerať na prísne uplatňovanie ustanovení a som naozaj veľmi rada, že prostredníctvom tejto správy možno viac členských štátov bude hľadať hladké uplatňovanie, pretože máte naozaj pravdu, pani spravodajkyňa, nie všetky členské štáty majú zavedené opatrenia, ktoré umožnili efektívne transponovanie tejto smernice. 9 členských štátov ešte nenotifikovalo eh, jednotlivé národné legislatívne kroky, ktoré sú nevyhnutné pre naplnenie implementácie tejto smernice. A to je dôvod, prečo komisia začala v júli tohoto roka konanie proti týmto členským štátom a, a to tým, že sme poslali oficiálne nóty e, týmto členským štátom. Majú teraz dva mesiace, aby nám odpovedali a budeme reagovať na týchto 9 prípadov. A rovnako budeme podrobne sledovať aj spôsob, ako ďalšie členské štáty implementovali e, tieto e, legislatívne aktivity, budeme skúmať konformitu ich legislatívy a v, k roku 2012 chcem pripraviť oznámenie o tom, ako bola táto smernica implementovaná. Budeme sa sústredovať len na dopad smernice na propagovanie mediácie. Úplne súhlasím s parlamentom v tom, že nestačí len mať smernicu. Zároveň je nevyhnutné, aby ste ľuďom aj povedali, že takáto možnosť tu existuje a ja by som k tomu rada ešte doplnila, že nič v smernici by nemalo brániť členským štátom, aby uplatňovali takéto podobné ustanovenia pre úpravu mediačných praktík alebo mediačných postupov v rámci vnútroštátnej legislatívy. Takže je to veľmi užitočné aj pre národné záujmy a vnútroštátne spory. Takže ďakujem veľmi pekne pani McCarthy, jej týmu spolupracovníkov a ďalším poslancom, pretože tento návrh, ktorý je v súčasnosti na stole, veľmi pomáha tak, aby sme zabezpečili, že mediácia bude populárnejšia a budú si ju ľudia častejšie e, vybrať ako možnosť riešenia sporov. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predsedajúca. A teraz vystúpia rečníci v mene jednotlivých politických skupín. Začneme ľudovcami a vystúpi pán Rangel, ktorý má dve minúty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani komisárka. Vážená pani spravodajkyňa, dovolte mi v prvom rade zablahopriať pani spravodajkyni za túto mimoriadne užitočnú správu, ktorá nám umožňuje prijať nové kroky v oblasti mediácie. Ukazuje sa, že tu máme celý rad rôznych riešení, ktoré uplatnili jednotlivé členské štáty v rámci implementácie tejto smernice z roku 2008 Európskeho parlamentu a rady z 21. mája roka 2008, ktorý hovorí o, ktorý hovorí o mediácii v rodinných a obchodných sporoch. Poznáme výhody mediácie. Na jednej strane to je e, efektívne riešenie e, konfliktov, je to zároveň racionalizácia systému spravodlivosti, znižovanie nákladov, ale zároveň to poskytuje obom stranám možnosť vyriešiť svoj spor v rámci priateľského, rýchlejšieho a najmä lacnejšieho riešenia v porovnaní so spormi, ktoré by e, mohli trvať dlhšie obdobie na súdoch. A teda, prvý článok tejto smernice hovorí o prijaní, prijatí takých opatrení, ktoré budú stimulovať využívanie alternatívnych foriem riešenia sporov, predovšetkým mediácie. A práve teda musíme zabezpečiť efektívnejší prístup k takýmto mimosúdnym e, formám riešenia sporov, pretože práve to je spôsob, ako zabezpečíme to, že náš súdny systém bude jednoduchší a efektívnejší. Veľmi dôležitý e, pre vytvorenie oblasti spravodlivosti, bezpečnosti a istoty je práve e, aj koncept rýchleho a efektívneho prístupu k spravodlivosti v tomto období krízy, v ktorom sa práve nachádzame, je veľmi dôležité, aby sme zvyšovali verejné povedomie o výhodách takéhoto systému a práve preto vyzývam komisiu a pani komisárku, aby pripravili legislatívny návrh ohľadom alternatívnych fóriem riešenia e, sporov tak rýchlo, ako to vám bude možné. Ďakujem len pekne, pán Ranchel. A teraz v mene e, socialistov a demokratov e, vystúpi Pani Geringer de Ödenburg, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Táto smernica môže byť efektívna len vtedy, keď členské štáty budú implementovať relevantnú legislatívu na národnej úrovni. A opäť nám to bolo pripomenuté Európskou komisiou, aké je to nevyhnutné, pretože zatiaľ došlo k implementácii európskej legislatíve o, legislatívy o mediácii e, len v niektorých členských štátoch, nie vo všetkých, hoci termín vyprší koncom tohoto roka propagovanie a zvyšovanie prístupu k alternatívnym formám riešenia sporov pre našich občanov je naozaj veľmi dôležitý nástroj a zároveň to je veľmi lacný nástroj. Nedávny výskum komisie ukazuje to, že e, dĺžka času, ktorý, je, ktorý si vyžaduje mediácia, je toto skrátenie od 331 do viac ako 400 dní a zároveň dochádza k výraznému zníženiu nákladov na, na riešenie sporov. V Poľsku mediácia občianských sporov bola zavedená do nášho systému v roku 2005 a ako, ako forma doplnenia, rozšírenia nášho občianského zákonníka. A zároveň sme tak e, urobili v súlade s, so smernicami. Na druhej strane sa ale ukazuje, že e, mediácia sporov v Polsku je len malé percento z celkového počtu súdnych sporov, ktoré máme. Odhaduje sa, že to len 20 až 40 procedúr mediácie sa koná každý rok v oblasti e, obchodných sporov. Takže je nevyhnutné, aby sme viac zvyšovali povedomie o mediácii a zároveň sa to vyžaduje reformu nášho právneho systému. Veľa ľudí sa neuvedomuje, že mediácia existuje a práve preto ju nemôžu využívať. A teda členské štáty by mali vytvárať propagačné aktivity, ktoré budú e, využívať možnosti alternatívnych riešení konfliktov, pretože to je e, efektívne aj finančne, zbavuje do záťaže naše súdy súdy a zároveň to šetrí čas a prostriedky pre našich občanov. Rada by som zablahopriala pani spravodajkyni k vynikajúcej práci. Ďakujem pekne, pani Geringer. A teraz za skupinu ALDE pani Wallis na dve minúty. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem tiež vám, pani komisárka. Chcela by som prvom rade povedať, že je veľmi dobré, že vidíme parlament eh, venovať sa týmto otázkam, otázke implementácie, predovšetkým v tejto eh, fáze, eh, ktorá je veľmi vhodná, keď vstúpila, vlastne táto, smer, keď vstúpila táto smernica do platnosti a myslím si, že sa ukázalo, že naozaj venujeme pozornosť tomu, čo sa deje v členských štátoch, čo už sa urobilo, čo sa urobilo dobre a čo ešte treba urobiť. Ja e, chcela by som povedať, že ja som bola vlastne e, jednou z tých skeptických ľudí, e, o ktorých hovorila pani McCarthy, keď bola poprvýkrát navrhnutá táto smernica, pretože v zelenej knihe sa hovorilo, že sme nechceli legislatívu v tomto ohľade, pretože by to ohrozilo diverzitu a viedlo by to k istej experimentácii e, s mediáciou v rôznych členských štátoch, ale môžem povedať, že e, naozaj nemohli by sme byť ďalej od pravdy, pretože smernica odviedla vynikajúcu prácu, poskytla rámec, ktorý umožnil e, tomuto experimentovaniu a tomu, tejto diverzite prekvitať. Samozrejme, nie je to komplexné riešenie, ale myslím si, že poskytuje dostatočný rámec. E, samozrejme, sú tu isté problémy. Nevždy vždy nebola mediácia uplatňovaná tak, ako by mala byť. Ale myslím si, že by sme sa mali z toho poučiť a vnímať mediáciu ako spôsob, ktorý je vhodnejší, modernejší, e, ktorý poskytuje prístup spravodl- aj k cezhraničnej spravodlivosti. Mohli by sme povedať, že mediácia je teraz modernejšia než tie možno stredoveké e, spôsoby e, riešenia e, niektorých konfliktov Myslím si, že mediácia poskytuje e, ľahšie riešenie a oveľa menej stresu, menšiu traumu pre všetky zainteresované strany. E, ďakujem pekne, pani Wallis. A teraz prechádzame k ďalším rečníkom. Pán Baldasare na dve minúty. Ďakujem pekne. Pani predsednička, pani komisárka, kolegovia. Úspech v implementácii smernice 2008-52 ukazuje, že mediácia je naozaj vhodnou alternatívou bežným prostriedkom dosiahnutia spravodlivosti, poskytuje priateľské vyrovnanie konfliktov a zmierňuje zaťaženie súdov. Myslím si, že toto bolo dokázané a respektíve tiež uh, ukázané na rôznych e, iniciatívach členských štátov, ktoré sa snažia e, aj finančnými e, stimulmi umožňovať mediáciu. Ale chcel by som poukázať na niekoľko aspektov, ktoré si vyžadujú ešte ďalšie preskúmanie. A to je napríklad otázka nákladov. Sú niektoré členské štáty, ktoré nám Eh, dali takýto príklad, napríklad poskytli finančné stimuly mediácii a myslím si, že by bolo dôležité ešte preskúmať aj ďalšie možnosti vrátane mm, eh, využívania kampaní na pozdvihnutie povedomia, aby teda ľudia vedeli, že existuje mediácia ako alternatíva eh, súdneho riešenia. Je potrebné, aby sme zaručili, že sú do tohto procesu zapojené všetky strany a aby všetci vlastne vedeli, že mediácia poskytuje istú pridanú hodnotu, že to nie je vlastne e, konkurencia pre prácu e, súdov. To musia aj súdy pochopiť. Pokiaľ ide o mediáciu a o tieto alternatívne spôsoby, e, chcel by som odkázať aj na ďalšie prípady, ako napríklad zmluvné právo Európskej únii. Myslím si, že takéto priateľské vyrovnanie môže e, ponúknuť naozaj e, vynikajúcu alternatívu bežným e, spôsobom riešenia konfliktov. Ďakujem pekne, pán Baldassare. Teraz pani Kinga Gönz. Ďakujem pekne. Hlavne e, teraz sme sa začali zaoberať takýmito alternatívnymi možnosťami riešenia sporov, pretože to je samozrejme charakter demokracie, pretože konflikty v nejakej inštitúcii e, by sa mali jednoducho vyriešiť. Takže to znamená, že je možné dosiahnuť nejaké dohody, ktoré potom dúfajme, že naozaj aj budú dodržané v prípade, ak predtým takéto zmluvné strany sa dostali do nejakého sporu. Samozrejme, že je potrebné dokázať, že je to efektívne, hlavne pokiaľ ide o rodinné právo, pokiaľ ide o výchovu a starostlivosť o deti a tak ďalej. Ale celkovo si myslíme, že hospodárske otázky, kde v podstate ide o diskusiu, Um, a takýmto spôsobom by sa tieto uh, spory dali riešiť. Tak ist, napriek tomu si však myslíme, že uh, bohužiaľ európsky občania nepoznajú tento inštitút uh, mediácie uh, dostatočne a sme presvedčení, že uh, táto správa prispieje k tomu, že uh, mediácia uh, bude známejšou a že sa začne aj ďaleko širšie využívať. Sú samozrejme také zmluvné strany, ktoré sú vo veľmi ťažkej situácii a jednoducho majú problémy sa obrátiť na klasický e, súd. Samozrejme, že tie náklady sú veľmi veľké a častokrát práve náklady sú e, tým naj e, tvrdším argumentom. Samozrejme, že existujú veľmi rôzne e, spôsoby riešenia sporov. E, tie e, súdne systémy sa líšia od jednej členskej krajiny k druhej, ale samozrejme, že toto všetko je dôležité pri akreditácii aby bolo veľmi dôležité a, a hlavne to, aby sa členské štáty rovnakým spôsobom zameriavali na istú kvalifikáciu týchto mediátorov a tak ďalej. Veľmi pekne ďakujeme. Pani Tajn, jedna minúta. Veľmi pekne ďakujem. E, zabezpečenie lepšej dostupnosti k právu je ďaleko e, dôležitejšou vecou ako čokoľvek iné. V tejto modernej digitálnej e, spoločnosti toto má obrovský vplyv na občana a práve preto táto smernica predstavuje veľký mílnik, e, pretože každý človek má možnosť v každej etape v podstate sa e, e, obrátiť na mediátora a tým pádom v podstate dobrovoľne sa snažiť nejakým spôsobom vyriešiť patričný spor. A práve táto smernica je na toto zameraná. Samozrejme, že okrem toho aj je možné žiadať o to, aby v podstate e, bolo možné prijať isté vykonateľné e, záväzky. Po e, vypršaní patričnej doby je možné obratiť sa na súd, pokiaľ by toto nebolo samozrejme dodržané. Samozrejme, že na toto sa musia sústredovať experti a znalci, pretože naozaj je potrebné, aby v podstate sa dodržiavali potom tieto záväzky, keď príde k takejto dohode. Ďakujeme veľmi pekne, pani Angelini. Ďakujem pekne, pani predsednička. A chcela by som sa tiež poďakovať spravodajkyni za odvedenú prácu. A chcela by som povedať, že ja ako spravodajkyňa pre podobnú tému. Som bola veľmi rada, že sa tu zahrnul článok 14, pokiaľ ide teda o únosy detí. A myslím si, že sú tu naozaj výhody, ktoré z tohto vyplývajú, pretože sa môže zaručiť, že sa e, môže možno aj obnoviť ten vzťah, ktoré mali strany pred konfliktom. Predovšetkým ide o tie konflikty, kde sú zapojené deti. E, myslím si tiež, že je takto jednoduchšie alebo rýchlejšie sa dá dosiahnuť dohodu, dohoda. A myslím si, že predovšetkým by sa to malo využívať v rodinných sponzor sporoch, ako už nám bolo pripomenuté, Eh, častokrát dochádza k cezhraničným sporom eh, viac ako 350 tisíc svadieb sa, cezhraničných svadieb sa koná eh, každoročne, mnohokrát tieto manželstva sa bohužiaľ končia rozvodom a deti sú tiež predmetom sporu. Veľakrát jeden z rodičov nechce dovoliť druhému sa starať o dieťa, respektíve unesú dieťa, teda, e, alebo ho neprivedú späť po návšteve. Mnohokrát dochádza k takýmto e, medzinárodným únosom e, detí Myslím si, že prostredníctvom mediácie by sa mohlo zaručiť, že deti budú mať kontakt s oboma rodičmi a môžeme sa tak vyhnúť zbytočnej traume detí a celkovo aj rodiny a rodina takto môže vlastne vyriešiť svoj konflikt bez toho, aby e, museli ísť na súd, kde by to mohlo trvať veľmi dlho a proces by bol veľmi nákladný. Ďakujem pekne, pán Vlasak, na dve minúty. Vážená pani predsednička, dámy a páni, som presvedčený, že mediácia, ako aj ďalšie alternatívne riešenia sporov je e, užitočná, e, má nesporné výhody, zdôrazním teda tie hlavné výhody. Poprvé to je dosiahnutie rýchleho akceptovateľného riešenia, ale potom sú tam aj isté nevýhody, ich hlavné, jej hlavná charakteristika, jej dobrovoľnosť, môže pôsobiť ako negatívny aspekt, e, pretože e, tie strany nemožno nútiť k ukončeniu konfliktu. V roku 2008 Európska rada a Európsky parlament prijali smernicu o mediácii v niektorých občianských a obchodných veciach. Myslím si, že k tomu došlo, e, to znamenalo prelomenie tabu ale hoci táto smernica nechce harmonizovať alebo vytvárať e, jednotné pravidla pre mediáciu, e, mediáciu reguluje a zároveň vytvára tlak na štáty, ktoré nemajú úpravu mediačného procesu. Prostredníctvom článku 5 tiež umožňuje využiť e, mediáciu ako povinný prostriedok, čo si myslím, že je v rozpore so základným princípom mediácie a to je je dobrovoľnosť. Myslím si, že Európska smernica tak neprináša pozitíva, rovna, len pozitíva rovnako ako mediácia. 9 krajín, vrátane Českej republiky, zatiaľ ešte e, všetky vnútroštátne opatrenia, ktoré sú potrebné pre vykonávanie smernice, neoznámili. Prečo je tomu tak? Je treba si uvedomiť, že mediátori v Českej republike už fungujú, ale pracujú na základe živnostenského oprávnenia ako poradcovia. Zákonom mediácii už pred niekoľkými rokmi prejednával parlament, ale poslanci neschválili parlament. Vadila im pasáž, podľa ktorej by páry, ktoré sa nevedia dohodnúť, by museli, museli povinne využiť služby mediátora v polovici júna minulého roku bol, vláda schválila mediáciu v netrestných veciach. Sporné body boli napríklad poistenie mediátorov, spôsob ich testovania, alebo aké požiadavky na kvalifikáciu by mali spĺňať. Na zákonnú úpravu mediácie v netrestných veciach tak ešte musíme počkať nejakú dobu. Je treba sa spýtať, že či európsku reguláciu by sme mali tlačiť na štáty, aby teda tie štáty mali príjmať niečo, čo u nich už funguje a čo by malo mať skôr dobrovoľný charakter. E, ďakujem pekne. Pán Vlasák. E, hovorili ste viac, než vám dovoluje rečnícky čas a preto chcem vás poprosiť, aby ste sa držali toho času. E, ďakujem. Teraz pán Jakolino v rámci Catch the Eye, čiže spontánnej rozpravy. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani komisárka. Nepochybujeme o tom, že to, čo povedala pani Redingová, je pravda. A myslím si, že ak by sa začalo to konanie, respektíve ak by existovalo, eh, tak myslím si teda, že by ho bolo treba začať, je potrebné eh, dosiahnuť tie naše ciele, ale tiež treba pamätať na to, že sú tu isté náklady pri mediácii. Eh, nepochybujeme o tom, že náklady na mediáciu mm, treba vlastne pridať k tým ďalším nákladom, ak by mediácia nefungovala Musíme zaručiť že mediátori sú dostatočne e, kompetentní, že splňajú kvalifikačné kritéria a e, zatiaľ ľudia neuprednostňujú mediáciu, pretože členské štáty neposkytli dostatok informácií o nej. Je dôležité, aby mediačný proces sa využíval predovšetkým pre deti a samozrejme na tomto máme záujem.

Ja som eh, za takéto mechanizmy, pokiaľ ide o alternatívne riešenie sporov, pokiaľ ide o strany, ktoré sú v občianskom spore. A pokiaľ ide o náklady v nadväznosti eh, na využívanie, eh, samozrejme to má isté výhody, ale každopádne nie som za to, aby v podstate Európska únia príjmala takúto smernicu a, teda tá, legislatívou, ani a, a už vôbec nie e, smernicu. Ja som skôr za arbitráž ako za mediáciu, pretože arbitráž e, vedie k nejakému rozhodnutiu a ak mediácia nepovedie k nejakému rozhodnutiu, tak v tom prípade vlastne len pridáva na nákladoch. Pokiaľ ide o, o prípady týkajúce sa starostlivosti o deti, a um, záležitosti rodine. Tam som za to každopádne, aby sa takáto mediácia presadzovala, pretože tam sa to dá naozaj dobre posledovať. Veľmi pekne ďakujeme. Tým sa dostávame ku koncu takýchto príspevkov zo strany členov. Pani Redingová, dávam vám slovo za komisiu. Veľmi pekne ďakujeme spravodajkyni za túto prácu a za veľmi objektívnu a konštruktívnu diskusiu, ktorá prebehla na tomto plenárnom zasadnutí. Mediácia, súhlasím s vami, je veľmi dobrým príkladom modernej e, spravodlivosti a toto je smernica, ktorá nie je zvieracou kazajkou pre členské štáty a je to len rámec, e, v rámci ktorého si môžu vypracovať svoje vlastné systémy, ale je to veľmi dôležité pre e, pretože e, sú tieto cezhraničné záležitosti veľmi komplikované a preto samozrejme sa snažíme tieto veci riešiť európskymi spôsobmi. Mediácia je takisto veľmi dôležitou aj pre zmluvné strany, pretože je to naozaj situácia win-win, to znamená obe strany v podstate vyhrávajú v porovnaní e, s veľmi zdlhavým súdnym konaní. A hlavne, tak ako to odznelo, tu v tejto miestnosti je to veľmi dôležité e, v riešení rodinných sporov sporov. Mali by sme spraviť všetko preto, aby sme informovali občanov o tom, že takáto mediácia je e, k dispozícii a mali by sme školiť patričným spôsobom mediátorov, aby boli veľmi efektívni pri mediácii medzi týmito zmluvnými stranami. Odzneli tu isté otázky, e, pani predsednička, v nadväznosti na alternatívne riešenie sporov, na boli to otázky týkajúce sa tohto návrhu. Verejné konzultácie zatiaľ sa diali, pokiaľ išlo o komerčné transakcie a tie reakcie, ktoré sme získali, preukazujú, že skutočne e, alternatívne riešenie sporov by bolo veľmi e, dobrou e, alternatívou v nadväznosti na obchodné spory. A môj kolega, pán komisár Dali, pripraví koncom tohto roka v nadväznosti na toto legislatívny návrh e, pokiaľ ide o alternatívne riešenie sporov a v rámci digitálnej agenty e, rok 2012 e, bude tam samozrejme online k dispozícii tento návrh. Ja sama som pres, požiadala moje služby, aby v podstate preskúmali tieto možnosti, hlavne pokiaľ ide B pre B, to znamená biznis pre biznis a v tejto súvislosti počítame s legislatívou v roku 2012 a práve preto, že parlament e, vyslovil veľký záujem o takúto možnosť, hlavne pokiaľ ide o rodinné spory. Chceli by sme v podstate, aby sa toto prejednalo aj na ministerskej konferencii v nadväznosti na e, rodinné záležitosti a prebehne diskusia na rade a rada sa rozhodla, že eh, zriadi pracovnú skupinu eh, pre eh, mediáciu v oblasti rodinných sporov, pretože máte absolútnu pravdu. Hlavne pokiaľ ide o deti, to je ďaleko lepšie riešenie ako čakanie na nejaké súdne pojednávania. Veľmi ďakujeme, pani komisárka. Teraz dávam slovo pani McCarthy, spravodajkyni. Takže chcela by som reagovať na tieto pripomienky. Pokiaľ ide o uh, pána, uh, pani Gönz, nemáte predstavu v podstate, um, koľko uh, voličov hovorí o tom, že je to obrovské riešenie v nadväznosti na šetrenie nákladov. Uh, a mohli by ste sa možno dať e, do, e, spojiť s nejakými mediátormi e, zo Spojeného kráľovstva. Oni by vám naozaj povedali, aké sú ich skúsenosti v tejto oblasti. Takže chcela by som povedať pani komisárke Redingovej, že veľmi vítame alternatívne riešenie sporov a chcem počiarknúť ten bod, ktorý počiarkla pani Volosová. Musíme zachovať Um, rozmanitosť a diverzitu uh, medzi členskými štátmi. A preto by som vás chcela požiadať o to, aby ste sa pozreli na túto smernicu, aby ste sa po, uh, rozprávali uh, s patričnými účastníkmi, užívateľmi mediácie a ja som presvedčená, že toto zabezpečuje naozaj ďaleko lepší prístup k spravodlivosti pre našich občanov. Veľmi pekne ďakujeme pani McCarthy. Hlavne ďakujeme za to, že pani spravodajkyňa bola stručná. Týmto by sme uzavreli diskusiu a, a rozpravu. A pokiaľ ide o túto